Ďalej vás chcem informovať, že minulý štvrtok som dostal písomne od eh, poslankyne Vete Grigule, ktorá s okamžitou platnosťou opúšťa skupinu EFDD ten istý deň som dostal oznam, informoval konferenciu predsedov, že týmto krokom skupina EFDD už nesplňa pravidlá stanovené v rokovacom poriadku na ehm, vytvorenie politickej skupiny, keďže nemá mm, poslancov minimálne zo 7 členských štátov EFDD, preto stratila štatút politickej skupiny. Nech sa páči, máte faktickú poznámku. Pán predseda, aj keď ste zmenili náš zasadací poriadok. Chcem len upozorniť, že dnes popoludní sme získali dostatočný počet podpisov, aby skupina EFDD nadalej existovala. Minulý týždeň Minulý týždeň sme boli e, terčom útoku, keď jedna naša poslankyňa e, zmenila skupinu, e, pričom k tomu predchádzali veľmi zvláštne okolnosti, ktorým ste nepomohli aj vy, dovolím si tvrdiť, a to spochybňuje vašu neutralitu ako predsedu tohto parlamentu. Preto chcem počuť od vás ubezpečenie, že sa už neudejú v budúcnosti takéto udalosti a že budete v budúcnosti neutrálnym, tak ako vám to káže váš eh, popis práce. Vytváranie politických skupín prebieha na základe rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Eh, článok 32 rokovacieho poriadku stanovuje, ako sa vytvárajú politické skupiny ak predpokladom na vytvorenie skupiny e, sú poslanci minimálne zo 7 členských štátov, ak to nie je splnené, politická skupina už neexistuje. Predseda Európska parlamentu iba konštatuje túto skutočnosť. Ja som eh, to iba informoval, o tom informoval konferenciu predsedov, neurobil som nič iné, tým ste stratili štatút politickej skupiny. Ak by sa vytvorila nová skupina v Európskom parlamente, aj toto je pokryté v rokovacom poriadku a síce musia v nej byť poslanci z minimálne 7 členských štátov, ktorí musia podpisom odsúhlasiť, že sa stávajú súčasťou tejto skupiny. Ak je tomu tak, môžete mi to oznámiť a ja potom urobím potrebné kroky. A síce na základe rokovacieho poriadku a nie na základe ničoho iného. Toto sú moje um, úlohy a povinnosti a takto aj postupujem. Čo sa týka zasadacieho poriadku, o tom rozhoduje konferencia predsedov. Ďakujeme. Zápisnice schôdzi z 18. septembra 2014 sú k dispozícii. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Ak nie, tak to budeme považovať schválené. Pani Izabela Lövin sa od 3. októbra stala vo Švedsku ministerkou pre rozvoj. Blahoželáme pani Lövin k jej vymenovaniu do